Rada požiadala všetkých, aby sa usadili a pripravili sa na hlasovanie. Prvé hlasovanie je o správe pána Sikierského o miera úpravy priamých plade, pokiaľ ide o rok 2015. A je to jedno hlasovanie a to menovité, menovite hlasovanie otvorené.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 The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Ďalšie hlasovanie je správa Maria Neuchl, Európska stratégia pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015 a hlasovanie alternatívne uznesenie. Kto je za? proti, zdržali sa, ja by som povedal, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Dobre, otváram hlasovanie. Ah, against? Shit. And the vote is Clear. Hlasovanie je ukončené. And it is rejected. A bolo to zamietnuté. Now, colleagues, you now come... Kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme k hlasovaniu po častiach. E, odsek 1, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí alebo prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, to si overíme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to schválené odsek 2 v dvoch častiach, menovité hlasovanie. Prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to schválené. Prechádzame k oceku 5 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa a bolo to prijaté. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa. Bolo to schválené. Ocek 6, pôvodné znenie za proti, zdržali sa, tiež to bolo schválené. Odsek 8, za, proti, zdržali sa, tiež to bolo schválené. Odsek 9, dobre, takže osmičku si overíme, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 9 je v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež to bolo schválené. Odsek 9, dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá tiež. Odsek 12 v troch, troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť, za, proti, zdržali sa, prijatá. Ocek 13, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Odsek 24, tiež menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to tiež prijaté. Odsek 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí odsek 26 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Odsek 28 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež prijatá. Odsek 31. V troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá Dobre, tak to si overíme. Hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Tretia časť menovitým hlasovaním. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Oprijaté. Teraz odsek 35. Odsek 35 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatá druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Tiež to bolo prijaté. Ocek 40 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, to bolo prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, aj to bolo prijaté. Tretia časť, menovitým hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teraz odsek 41 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež to bolo prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Odsek 44 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa, aj to bolo prijaté. Teraz odsek 45 za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 52 v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Tretia časť, menovité hlasovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bola prijatá. Štvrtá časť. Štvrtá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 53 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Odsek 55 za, proti, zdržali sa prijatí. 56 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 59 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijať. A to bolo zamietnuté, myslím. Dobre, tak si to skontrolujeme. Hovoríme si tento výsledok. Odsek 59, tretia časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté veľkou väčšinou. Teraz odsek 60, tiež v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Odsek 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 64 za, proti, zdržali sa prijatí, odsek 65 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 67, opäť metometom hlasovanie, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. prechádzame k odseku 68 v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijatá. Štvrtá časť v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. Odsek 72. 72 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa hlasovanie. Bolo to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež to bolo prijaté. Odsek 73 za, proti, zdržali sa Tiež to bolo prijaté. Dobre, tak to si overíme. 73 si overíme. Hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Odsek 74 za, proti, zdržali sa, prijaté odsek 76 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Aj to bolo prijaté. Teraz odsek 79 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež bola prijatá. Stácia 18 za, proti, zdržali sa, prijatá. 30 za, proti, zdržali sa, prijatá. Vodné ustanovenie G, za, proti, zdržali sa, prijatý. Recital e, úvodné ustanovenie EO v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež to bolo prijaté. Úvodné ustanovenie N za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie O v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá Úvodné ustanovenie P v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Dobre, overíme si úvodné ustanovenie P, druhá časť, hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Úvodné ustanovenie S v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá, Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. Úvodné ustanovenie T, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Úvodné ustanovenie U, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie V, za, proti, zdržali sa, tiež to bolo schválené. A teraz prechádzame k uzneseniu výboru ako celok, to v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Blahoželám spravodajkyni pani Neuchl. Colleagues, Gratulujem spravodajkyni. A s ďalšími dvoma správami budeme pokračovať. Ďalšia správa je pani Moska. Práva duševného vlastníctva v tretich krajinách. Prvé odsek 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 13. V dvoch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa? Tiež to bolo prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa prijatá. Odsek 17 dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež to bolo schválené. Odsek 18 za, proti, zdržali sa, bolo schválené. Odsek 22 dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa, ešte bolo prijaté. Odsek 23, za, proti, zdržali sa, prijatý. Odsek 26 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 37 za, proti, zdržali sa prijatí. Odsek 40 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Odsek 42 za, proti, zdržali sa prijatí odsek 50 za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie 1 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, bolo prijaté. A druhá časť za, proti, zdržali sa, to bolo tiež prijaté. A teraz hlasovanie o celom uznesení v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. The vote is Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. E, prechádzame k poslednému hlasovaniu. Správa Svoboda, práva duševného vlastníctva, akčný plán EÚ, skôr odsek 17 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa hlasovanie. Bolo to prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa Prijaté. Odsek 22 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Odsek 31 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. Proti zdržali sa. Či to bolo prijaté. Odsek 57 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, či to bolo prijaté. A teraz hlasovanie o celom uznesení v menovitom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kolegyne, kolegovia, ja by som vás teraz chcel požiadať, aby ste zostali a vypočuli si prejav prezidenta Mongolska. Ďakujem pekne. Okay. Did <laughs> it all done. I'll take my coffee with me. <laughs>